az ennek Good afternoon, ladies and gentlemen. Takže dobre popoludnie, dámy a páni. Napriek uh, neskorému uh, ukončeniu uh,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 zápisy zo včerajšieho zasadnutia. Sú k tomu nejaké výhrady, pripomienky? Nie je tomu tak. Takže zápisy zo včerajšieho zasadnutia.